informovali o zvolení pána Mihála Turčanu s od 2. marca 2015. Pán Turčanu nastupuje na miesto pána Eduarda Raula Helviga. Príslušné španielské úrady ma informovali o voľbe pani Estefania Torres Martinez s účinnosťou od 25. marca. Pani Torres Martinez nastupuje na miesto pána Pablo Echenique Roba. Parlament berie voľbu obo kolegov na vedomie. Ja ich obidvoch vítam a pripomínam, že za podmienok stanovených v rokovacom poriadku môžu s plnými právami sa zúčastňovať zasadnutie Európskeho parlamentu a jeho orgánov. A právny výbor na svojom zasadnutí z 23. marca